dopo. Buongiorno colleghe e colleghi. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Pán Mauro požiadal o slovo. No, no, <laughs> Grazie, signor Presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa vyjadril na základe článku 173 rokovacieho poriadku. Brazilský najvyšší súd rozhodol o vydaní Čezare Batistyho negatívne. My sme vyzývali tento súd k opačnému rozhodnutiu. Ja teda vyjadrujem svoje polutovanie a zároveň dúfam, že predseda parlamentu vyjadrí toto polutovanie celovského parlamentu listom adresovanom brazilským orgánom a tiež súcitíme s rodinami, ktoré čakajú už 30 rokov na spravodlivosť. Grazie. Ďakujem, pán Mauro. Ďakujeme pánovi Maurovi za naozaj veľmi pertinentné vyjadrenie. Poprosil by som kolegov, pán Borgecio. Prosím, ukončite to. Prosím o pokoj v sále. Celý parlament vyjadruje názor, že ľutuje toto rozhodnutie a ešte raz zdôrazňujem, že Európsky parlament už viackrát sa vyjadril k tejto záležitosti. My budeme naďalej adresovať brazilským orgánom naše polutovanie. Pán Ronzoli, nech sa páči. Pani Ronzoli, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela zagratulovať pani Weisgerber, ktorá má dieťa, porodila dieťa. Chcem všetkým zablahoželať k ktorí e, majú deti alebo budú mať deti a snažia sa byť zároveň dobrými poslankyňami aj dobrými matkami. Takže vidím, že ešte je tu nádej u nás v inštitúcii. Ale počkajte, počkajte, pre mňa je toto veľmi dôležité. Mám tu jednu vážnu vec. Dopočula som sa, že Európsky parlament nie je ihrisko, nie je škôlka, nie, nie sú jasle, matky von, deti tým duplom. A toto nám naozaj neslúži k úcti. Ja si myslím, že ten, kto sa snaží e, zlúčiť rodinu a prácu, e, tieto vety považuje za absurdné, ale je veľmi zlé, keď e, takéto veci zaznievajú z úst práve žien. Bene, procediamo. Dobre, vážené dámy, vážení páni, poďme teraz k samotnému programu hlasovania. Mám tu ešte niekoľko vyhlásení predtým, niekoľko oznámení. Písomné oznámenie číslo 007 z roku 2011. Predložil ho pán Papastamkos.